sú kolegovia, ktorí žiadajú modrú kartu a zároveň sa hlásia do spontánnej rozpravy. Ak využijete e, modrú kartu, tak potom už nemôžete sa prihlásiť do Catch the Eye. A teraz pán Van den Rieske. Kolegyne, kolegovia, konania o porušení zmluvy proti členským štátom, ako proti Maďarsku a Polsku, e, nie sú o porušovaní nezávislosti súdnictva alebo tlače. Inak taká krajina ako Belgicko, kde sa dotuje, e, dotujú médiu, médiá, e, by bola prenasledovaná už dávno. Problém je tu v tom, že sú tu lídry v týchto krajinách, ktorí si chcú zachovať vlastnú suverenitu, suverenitu svojho štátu. Európska únia neponúka riešenia e, kríz, napríklad migračnej krízy alebo finančnej krízy. Namiesto subsidiarity tu vytvárate superštát, a snažíte sa trestať niektoré štáty. Vy zničíte Európu takýmto spôsobom. Je to Európska únia diktátov a byrokratov. E, už nám odchádza jedna krajina. E, čaká nás Brexit. Koľko krajín ešte musí odísť, aby ste konečne začali ľudí počúvať? Ďakujem, pán Lundgren. Jedna minúta. Ďakujem. Švedskí demokrati majú trošku iný názor pokiaľ ide o postup článku 7 proti Polsku a Maďarsku. Maďarsko vnímame ako suverénny štát, ktorý má právo sám rozhodovať vo svojich demokratických procesoch. Reakcia Európskej únie a niektorých štátov je podľa nás prehnaná a takisto hysterická demokracia, ľudské práva, nezávislosť justície podľa nás v Maďarsku nie sú ohrozené. Maďarský národ musí sám dostať možnosť e, rozhodovať, akým smerom má ísť krajina. A Európska únia chce e, pokoriť e, národnú hrdosť tým, že napríklad zakazuje poslancom si dávať na stôl vlajočky tu v tejto sále. Ja si myslím, že my máme právo a ja budem aj naďalej nosiť národné symboly bez ohľadu na to, čo mi hovorí Európska únia. Vy a my všetci e, zastupujeme národných voličov a na to by sme mali byť hrdí. Ďakujem, pani Fox. Chcem e, spomenúť Rogera Scrutona, môjho vynikajúceho priateľa a filozofa, ktorý minulý e, týždeň zahynul a dostal maďarský rád zásluh za pomoc východoeurópskym štátom. Bojoval za slobodu štátov ako Maďarska a Poľska Um, aby získali svoju slobodu po dominancii Sovietskeho zväzu. No a je to ironické, že postupy článku 7 teraz sú používané proti Maďarsku, ktoré chce príjmať suverené demokratické rozhodnutia. A teraz je to Európska únia, nie ZSSR, kto e, šikanuje e, totalitárnymi taktikami. Ja by som e, za Orbána nehlasovala, ale maďarskí voliči sa pre neho rozhodli. Ja si myslím, že musíme rešpektovať slobodu médií, ale v EÚ e, mnohí označujú niektoré myšlienky ako nenávistné, ale ja si myslím, že musíme rešpektovať rozmanitosť názorov, aj keď s nimi nesúhlasíme. Vy hovoríte, že rozmanitosť je hodnota Európskej únie, ale vy zakazujete rozmanitosť názorov a takisto upierate slobodné politické voľby Eh, organizujete hon na čarodejnice, na tých, ktorí eh, nesúhlasia s vami. Ďakujem a teraz pán Rangel, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci, komisia, rada. Chcem pripomenúť jednu zásadnú vec. Eh, Európska únia je klub demokratických štátov, ktoré sú definované tým, že rešpektujú právny štát, delbu moci a určité hodnoty. A takže keď tento systém má nejaké trhliny, ak sú oslabené piliere, na ktorých spočíva naša demokracia, tak musí existovať nejaký mechanizmus, aby sme zistili, čo sa vlastne deje, aby sme zistili, či vlastne členské štáty rešpektujú právny štát. E, Maďarsko, Poľsko a Malta. Nuž, e, v týchto prípadoch pravdou je, že článok 7 nefunguje tak, ako by mal. A v tejto diskusii by sme mali e, byť schopní mať nejakú procedúru, ktorá naozaj funguje kdekoľvek v Únii, v akejkoľvek situácii, bez ohľadu na to, aké sú individuálne okolnosti. Takže ja naozaj dúfam, že maďarská polská vláda urobia konečne ústretové kroky, aby sme naozaj mohli využiť konštruktívne tento článok 7. Ďakujem. Pán Molnár, máte slovo. E, ďakujem. Kolegyne, kolegovia, ak ste takí naivní, že si myslíte, že e, správa Sargentiny e, zastaví Viktora Orbána, nuž, je to chyba, že tomu veríte režim Viktora Orbána neustále pritvrdzuje, e, zastavujú akademické slobody v Maďarsku, ovplyvňujú súdny systém. E, Orbán vlastne zavraždil nezávislé divadla, zasahuje do e, najrôznejších inštitúcií, odstraňuje ľudí a teraz sa snaží centralizovať podporu EÚ, e, chce zobrať e, podporu EÚ e, miestnym samozprávam. Napríklad máme jednoho zástupcu, ktorý dnes sa nachádza v Spojenom kráľovstve, predtým pracoval na plynovode Viktor Orbán sa snaží bojovať proti európskym hodnotám a Viktor Orbán jednoducho sa nezastaví. To si musíme uvedomovať. My môžeme e, opakovať, že sme znepokojení, môžeme zverejňovať stále dlhšie správy, ale Viktor Orbán nerozumie e, civilizovanému jazyku. Je to skutočný východný despot a jediná reč, ktorej on rozumie, je, keby, keby jednoducho niekto mu buchol po prstoch a po, povedal, nemôžeš zneužívať európske peniaze. E, my musíme teraz chrániť maďarský ľud a obhájiť záujem maďarského národa. Ďakujem. Pán Franc, jedna minúta. Micro, please. Yeah. Danke, Herr Präsident menschen mit hintergrund in ungarn Ďakujem. E, ľudia e, z rómskeho prostredia sú e, diskriminovaní v Európe, deti sú segregované v školách a, a deti, rómske deti po skončení školskej dochádzky často nevedia takmer čítať ani písať a tým strácajú šance v živote súd v Debrecíne e, rodinám minulý týždeň priznal náhradu odškodenie za segregáciu detí v školách. A to právom, pretože Orbánová vláda je zodpovedná za rasizmus v Maďarsku. Ale ako reaguje pán Orbán? Namiesto toho, aby chránil deti, ešte ďalej presadzuje ich vytláčanie a um, podporuje rasizmus a anticiganizmus. Pán Orbán, prestaňte prenasledovať migrantov a menšine, menšiny. A e, na adresu CDU chcem ešte povedať, e, vylúčte konečne Orbánovú stranu e, z mm, EPP a využite konanie článku 7 na to, aby pán Orbán konečne si uvedomil, aké sú jeho limity. Um, pa, hlasí sa pani Jaroka s modrou kartou a aj ďalší poslanci, ale najprv dáme slovo pani Rej Jaroke. Akceptujete modrú kartu? Dobre, pani Jaroka, máte slovo, máte 30 sekúnd. Thank you very much, my... Ďakujem, milý kolega, za to, že ste akceptovali uh, modrú kartu. My na téme Rómov spolupracujeme. Môžete mi uviesť uh, nejakú krajinu, ktorá urobila viac pre európskych Rómov ako Maďarsko? Uvedte mi nejakú európsku krajinu, ktorá urobila viac pre Rómov ako Maďarsko. Milá Lívia, toto nie je správna otázka. Ja si želám... Nie. Želám si, aby to, čo hovoríš, bola pravda, ale žiaľ nie je. Máme dôkazy a fakty. Tento rozsudok súdu pred pár dňami to jasne ukázal. To, to nemôžeš potlačiť, to je fakt. Hovorme teda o, o faktoch. O tom, a aká, ako, aká je situácia týchto ľudí. My sa snažíme im pomôcť, obaja, ale Nemôžeme sa opierať neustále o nejaké lži, o nejaké fatamorgány. E, pokúsme sa e, konečne niečo zmeniť. Ďakujem. Pán Čambacký, jedna minúta. Kolegyne, kolegovia, pán predsedajúci, tieto konania proti Poľsku a Maďarsku to je v podstate hon na čarodejnice, nič iné. Prečo? Pretože poľskí a maďarskí voliči si zvolili slobodne svojich zástupcov, svoje vlády a demokraticky. Samozrejme, ak niekto uprednostňuje červené komunistické symboly eh, pred národnými eh, symbolmi, tak tým sa samozrejme nepáči to, čo sa hovorí o migrantoch a o vonkajších hraniciach. Mm, vy, vám sa nepáči ich postoj, ale vy sa správate ako bolševickí diktátori. Vy odopierate Poliakom a Maďarom právo na to, aby rozhodli o, o svojom osude slobodne. Mnohé impéria sa snažili potlačať národnú identitu e, národov a ľudov a oni zlyhali a takisto zlyháte aj vy. E, akceptujete modrú kartu od pani Barley? Pani Barley, máte slovo. Súhlasíte so mnou v tom, že autokrati sa väčšinou e, snažia združiť všetky inštitúcie štátu pod vlastnou kontrolou. Nikto nesmie mať odlišný názor ako autokrat. A súhlasili by ste s tým, že toto teraz prebieha v Maďarsku? E, pán Džambacký, máte 30 e, sekúnd. Vážená kolegyňa, to, čo teraz popisujete, to sa nedieje v Polsku ani v Maďarsku. Poliaci a Maďari si zvolili svoje vlády, svojich zástupcov, ale to, čo popisujete, to sa deje tu. Ak niekto nesúhlasí so mnou, tak nesmie hovoriť. To je totalitarizmus. A to je zároveň aj nový ľavicový bolševizmus, ktorý je totalitárny. Logo Ďakujem. Teraz pán Belami. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, všetci sa zhodujeme na tom, že hájiť právny štát je zásadné. Ale o čo ide v Maďarsku? Ehm, sú voľby demokratické? Áno. Existujú opo- opozičné strany? Áno. Je tam pluralita stran? Áno. Opozícia má právo kritizovať vládu? Áno. A Maďarsko nemá zavraždených uh, novinárov, pokiaľ viem. Uh, bola vláda legitimne zvolená? Áno. Takže mož, mohli, mohli by sme takto pokračovať. Uh, mohli by sme samozrejme naďalej urážať maďarských voličov. Áno, uh, to je legitimné, ale nemáme právo kritizovať právny štát bez toho, aby sme spochybnili v tomto prípade aj e, zakladajúce princípy e, Európskej únie. Ďakujem. Bellamy. Pán Bellamy. Pán Bellamy, máte... Je tu požiadavka na otázku s modrou kartou. Pani Tun, členka vašej politickej skupiny, akceptujete to? Pani Tun. 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pán kolega z mojej vlastnej skupiny. Ja by, som, ja by som sa chcela spýtať, či voľby skutočne sú slobodné, ak nie sú slobodné médiá. Druhá otázka, že či treba zavraždiť novinára na to, aby ste dokázali to, že nie je v krajine sloboda alebo v médiách. A po tretie, vláda ak je aj zvolená väčšinou voličov, môže konať proti zákonom, proti demokracii, proti justičnému systému a médiám, ktoré by mali byť slobodné. Ďakujem pekne. It's an interesting question. E, veľmi zaujímavá e, otázka z rovnakej politickej skupiny. Máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Mám tri odpovede. Sú médiá, ktoré kritizujú vládu v Maďarsku. Tieto médiá existujú a dokonca ich ľudia čítajú a počúvajú, chvala Bohu. Druhá otázka, áno, keď zavraždíme novinára, tak sa udeje niečo dramatické a Teraz napríklad sa nesúdi Malta podľa tohto článku a to je problém. A ďalej vy ste ma urazili za to, že som sa vyjadril, tak ako som vedel, hovorili ste o hambe. Ja si myslím, že tí, ktorí organizujú tieto rozpoly medzi národmi v Európe v mene princípov, ktoré ich zrádzajú, áno, treba povedať, že toto by malo byť, rečník je prerušený podľa, po, zo strany predsedu. Mali ste 30 sekún na zodpovedanie otázky a nie na odpovedanie niečo iného, čo tu nepadlo. Prosím, rešpektujte náš rokovací poriadok. A teraz dostane slovo pani Zipel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Opäť Maďarsko. Protesty opozície, výkriky v kultúrnej obci, zo strany medzinárodnej spoločenstva. Všetko im to je jedno. Ako predtým, zasa v Maďarsku je iba jeden názor, jedna strana. V budúcnosti vláda chce spolu rozhodovať o tom, koľko dostanú peniaze intendanti alebo komunálne javiska E, nový kultúr, nová kultúrna rada chce strategicky takýmto spôsobom byť, e, mať všetko pod kontrolou. Nemôžeme byť naivní. Politická kontrola kultúrnych e, organizácií hraničí s cenzúrou. Odlišné názory by už nedostali žiadnu platformu, to je vymývanie mozgov a napriek tomu tu nie je žiadna jasná reakcia zo strany rady a komisie. Stále ďalšie nové protidemokratické kroky v Maďarsku sú škandálom. A občania a občanky to už nechcú akceptovať a preto je na čase, aby sme mali jasné dopady. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pani Scott Kejto na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda rozvíjajúca sa blízkosť medzi britskou vládou a maďarskou vládou by mala vzbudzovať obavy. E, najprv boli tu snahy o bližší vzťah a potom Boris Johnson pochválil e, Orbána. Ak chýba dohľad nad budúcim vzťahom. Neviem, že či tu budeme e, vidieť nejaké nejaký obdiv voči maďarskej e, vláde. E, to už niekoľko rokov v Maďarsku sa podnikajú opatrenia, ktoré ohrozujú slobodu médií a podobné veci sa začínajú diať už vo Veľkej Británii Orbán podporuje Brexit, pretože to predstavuje krok smerom k neliberálnej demokracii a e, Tóriovci e, chcú e, ho chváliť a to je znepokojúce nielen pre Spojené kráľovstvo, ale pre celú EÚ. Teraz na jednu minútu pán Lenár. Ďakujem, pán predseda. EÚ nie je iba úniou, ktorá sa zrodila náhodne. Je to spoločensko hodnôt. Sú tu hodnoty, ako je rešpektovanie ľudských práv, sloboda, demokracia, právny štát. Toto sú zakladujúce princípy našej spolupráce. E, bez týchto hodnot nič nezmôžeme a preto sa ich musíme držať a obhajovať ich vo všetkých členských štátoch EÚ. Pred rokom a pol tento parlament. Bolo to niečo, čo sme podporili. Vyhlásili sme, že tieto hodnoty sú ohrozené v Maďarsku a za posledný rok a pol sa to oveľa nezlepšilo. Je dobre, že dnes o tom hovoríme, že budeme hlasovať zajtra o uznesení, ale tá skutočná debata musí prebehnúť na rade. Krajiny e, sa veľmi neodvažujú otvorene sa navzájom rozprávať a naši lídry nám musia ukázať, že e, naše hodnoty a ľudské práva nie sú iba prázdne slova. Máme tu modrú kartu. Yes. Akceptujete ju? Nech sa páči. 30 sekúnd. Ja som počul to, čo povedal predchádzajúci rečník, ale mám tu dilemu, pretože na jednej strane hovoríte v mene vašej politickej skupiny, že by sme mali chrániť európske hodnoty a hovoriť o tom, ale potom sú kolegovia z Maďarska, ktorí sú proti tomu. E, takže súhlasíte s tým, alebo ste dohodnutí vo vašej politickej skupine? Viete, na ktorej ste strane? Nech sa páči, 30 sekúnd na odpoveď. E, nie je mojím, uh, mojou úlohou riešiť vaše dilemy. My sme tu na to, aby sme diskutovali aj v rámci našej skupiny teraz aj v budúcnosti. To je všetko, čo vám môžem povedať. Vy sa venujte vašej skupine. Veľa šťastia s vašimi malckými kolegami. My to budeme diskutovať u nás. Ďakujem. Pokračujeme zaujímavou debatou. Pani Incir, e, zintenzívňujú sa útoky na právny štát a základné práva v Maďarsku. V súčasnosti Európska únia zatiaľ ešte nenašla riešenie a medzi tým sa situácia v krajine drasticky zhoršila. Ak by bola nejaká cena za kreativitu v Európe, tak e, Orbán a jeho kamaráti z Polska, z e, strany PIS by ju určite dostali, pretože našli kreatívne spôsoby, ako atakovať e, základné hodnoty EÚ a už nastal čas, aby sme mali efektívny e, spôsob ochrany základných hodnôt a e, aby sme prišli aj so sankciami pre krajiny, ktoré nerešpektujú základné hodnoty. A myslíme si, že by tam tiež nemali mať prístup tieto krajiny k eurofondom, pretože inak občania nebudú akceptovať, že E, sa európske peniaze používajú na útok na naše spoločné hodnoty. Ďakujem. Pán Vince na jednu minútu. Mikrofón. Vážení kolegovia, Rešpektovanie spoločných hodnôt a právneho štátu sú základnými piliermi našich spoločnosti, ale ten spôsob, akým sa stávajú sociálnymi normami a spôsob, akým môžu byť monitorované, sú otvorené debate. My sme, by sme mohli vidieť takúto výmenu názorov, ak by Parlament eh, toto riešil, ale nerieši to. Eh, Znova je tu konanie eh, podľa článku 7 proti Maďarsku. Postup bol spustený parlamentom, ale musí to Um, ukončiť rada. Nemali by sme si dávať ambície, ktoré zachádzajú nad rámec zmluv. Uh, je tu hrozba ohrozenia európskych hodnôt, vzájomnej dôvery a kredibility. Zatiaľ takéto postupy boli spustené len proti dvom krajinám v Strednej a Východnej Európe. Vyzerá to tak, že tí ostatní uh, sú, sa správajú veľmi dobre. Obávam sa, že je tu taký dvojaký meter, uh, ktorý ohrozuje dôveru občanov občanov v Únii a proti tomu by sme mali konať. Ďakujem pekne. Teraz pani Piri na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Takmer pred rokom a pol Európsky parlament požiadal európske krajiny, aby začali konanie podľa článku 7 proti maďarskej vláde. Odtedy sme videli iba to, že 1,5 roka je tu váhavý postoj, že si to tu predsedníctvo e, posúva ako horúci zemiak. E, je tu hrozba pre e, súdnic, nezávislosť súdnictva, slobodu médií, podpora xenofóbie. A my bohužiaľ to umožňujeme Orbánovi. Rada naďalej blokuje pokrok v tejto téme. Vyzývam chorvátske predsedníctvo, aby skutočne vzali vážne tento e, postup, aby to bolo pre nich prioritou. A e, e, zaujímalo by ma, že či delegácia Fides bude na ďalšej plenárke sedieť pri extrémnej pravici, tam, kde patria. Mnohí Maďari ešte stále veria v demokraciu, v Európsku úniu a my pri nich stojíme. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Hidvegi na jednu minútu. Ďakujem za to, že som dostal slovo. Pozrime sa na to, prečo takýto vyfobrekovaný postup je proti Polsku a Maďarsku. E, ľavica ťahá za nitky, nástojila na tom, aby sme diskutovali o Maďarsku a Polsku aj okrem e, vraždy e, malckej e, novinárky. Toto je skutočne hanba. E, nástojilo sa na tom, aby sa v januári diskutovalo o Polsku a Maďarsku. E, všetky obvinenia e, voči Maďarsku sú falošné. E, sloboda prejavu je zaručená a média e, sú rôznorodé. Maďarsko má diskusiu s ľavicovými mocami v Európe o kultúre, imigrácii, o zvrchovanosti, ale ľavica zneužíva koncept právneho štátu na to, aby politicky potrestala Maďarsko a Polsko s takýmito vyfabrikovanými postupmi. Je tu modrá karta od pani Čech. Máte 30 sekúnd. Ďakujem. Aký zvláštny moment, že politik eh, zo strany Fides eh, sa zapojil do debaty. Eh, toto sa ešte nikdy nestalo, odkedy ste vo vláde. Mám veľmi jednoduchú otázku, ak podľa Orbána Fidesu je všetko v poriadku, pokiaľ ide o právny štát, prečo ste tak silno proti prepojeniu právneho štátu a eurofondov? Nemyslíte si, že to ide proti tomu samotnému princípu? Je to presne to, o čom hovoríme, že ľavica sa snaží zneužiť koncept právneho štátu, e, robí z toho politickú zbraň, chcú akceptovať, nechcú akceptovať žiadnu inú politickú pozíciu. Vy ste nepriateľmi tolerancie a demokracie a preto môžeme hovoriť o právnom štáte iba vtedy, ak to bude platiť pre všetkých za rovnakých podmienok, pri rovnakých postupoch. Vy toto zneužívate na politické, uh, politického načarodenic. Pán Glucksmann. Vážený pán predseda, už viac ako rok a pol hlasoval parlament o spustení článku 7. Od tejto chvíle slávnostnej maďarská a polská vláda pokračujú obmedzovať právny štát. Od tohto dňa e, rada zorganizovala vypočutie, žiadala vysvetlenia, zbierala vysvetlenia, spýtala sa expertov a, nič sa ne, a nikam to nevedie. Ešte horšie, pretože európske peniaze aj naďalej obohacujú blízkych pánovi Orbánovi na základe jeho intervencií. Takže naše peniaze o, obohacujú tých, ktorí pošliapávajú naše princípy. Musíme to brať vážne. Potrebujeme rozpočtovú páku ako sankciu. Podmieňme prístup k peniazom dodržiavaním pra- demokratických pravidel. Vo Varšave, všade tam sa mobilizujú ľudia, aby obhajovali demokraciu. A my ich necháme osamotených v ich boji. Je na čase, aby sme ukázali, že nie sme iba uh, eh, pajáci, ktorí, z ktorých sa smejú takí ľudia ako Orbán. Hm, ide tu o boj za demokraciu európsku. Ďakujem pekne, pán Hansen. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, za slovo. E, máme tu základné piliere o fungovaní demokracií a v spoločenstve hodnot, ktoré prezentuje Európska únia. Vlády to musia dodržiavať. Včera e, sudca Európskeho súdu poukázal takisto na porušovanie prípadov právneho štátu v Maďarsku. Pokiaľ ide o zákony, pokiaľ ide týkajúce sa financovania mimovládnych organizácií, že sa tu nedodržiava právo na súkromnú sféru a na slobodu zhromažďovania sa. To je treba povedať, že e, to, ako postupuje maďarská vláda, nie je akceptovateľné. Právny štát musí ísť jedným smerom. Musí to byť nezávislé od farby politickej strany, ktorá je pri, pomoci, pri moci. Musíme obhajovať demokraciu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Pani Volad na jednu minútu. Áno, v podstate je zdrvujúce, že pokiaľ ide o správu z Argentíny z roku 2012 18, tu v Európskom parlamente nebola žiadna primeraná reakcia zo strany Maďarska alebo zo strany Rady. Avšak e, maďarská vláda práve naopak aj naďalej porušuje unijné právo a stále viac je to iba taká zdanlivá demokracia, obmedzuje sa mediálna obec, vyženie sa v Maďarsku, univerzita a mimovládne organizácie sa zastrašujú a rada sa iba prizerá. Vývin situácie iba akceptovať a neurobiť nič, to znamená, že náš spoločný európsky projekt, že sa ho chceme vzdať. Ako politická skupina SND apelujeme na radu a komisiu, aby nielen e, sa bral vážne ten postup podľa článku 7, ale aby sa prijal aj taký zákon, na základe ktorého by sa európske dotácie viazali priamo na princípy dodržiavania právneho štátu. Ďakujem. Ďakujem pekne a týmto sa ukončuje možnosť prihlásiť, alebo skončili sme zoznam prihlásených rečníkov, teraz sa dostávame k spontánnej rozprave a jeden z kolegov, ktorý sa prihlásil do spontánnej rozpravy, už využil postup modrej kartičky, takže tu máme ešte štyroch prihlásených. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia a kolegyne. Pokiaľ ide o prerozdelenie úloh medzi inštitúciami, je veľmi jasné, hovorí pani Dery vy to chcete teraz zastaviť. To, čo predložili liberálni lavi, lavičiari, e, to je porušovanie toho napríklad. EPP e chce byť priame prítomné na rokovaniach rady. Tieto rokovania boli doposiaľ e, ako keby tajné. A ďalší protiklad je, že pokiaľ ide o postup podľa článku 7, tento by mal byť rozšírený na oblasti, ktoré neboli v zábere správy z Argentíny. Toto by neobstálo v žiadnom právnom postupe. Preto by som sa chcela spýtať, čo vás oprávňuje, aby ste vypoučovali Maďarsko o právnom štáte. Pani komisárka, je polutovania hodné pre komisiu, aby na tom participovala. Žiadam vás, aby ste nezmiešavali právne otázky a politiku a prosím vás, vždy využívajte e, vyvážené zdroje. Ak niekto spustí postup e, pre rešetrovania a dodržiavania právneho štátu. Samozrejme, my to podporíme, takže tento proces by sme mali ukončiť. Nech sa páči, teraz zostane slovo pani López Aguilar. Pani predseda, pred desiatimi rokmi Viktor Orbán sa dostal k moci v Maďarsku s veľmi veľkou väčšinou. A odvtedy sa situácia nielenže zhoršila, ale je už chronická Znova hovoríme o situácii e, v Maďarsku tu v parlamente. Predtým som bol predsedom výboru e, LIBE a e, mali sme tam delegáciu, ktorá skúmala ochranu menšín, akademickú slobodu a tak ďalej. Ale teraz tu e, sa pridáva obrovská nesolidarita s ostatnými krajinami a tiež korupcia pri narábaní s eurofondami. A toto všetko má, e, odkazuje na väčšinu. E, nikdy sme nehovorili o tom, že demokracia je iba väčšinová vláda a nikde nemôžeme zabúdať na európske hodnoty a princípy, pretože demokracia nie je len vláda väčšiny, ale udržiavanie a ochrana práv a právneho štátu a preto môžem povedať komisie, že má plnú podporu parlamentu nielen na to, aby naďalej pokračovalo v tomto konaní, ktoré spustil e, Európsky parlament, ale aby ste vedeli, že skutočne je treba chrániť základné práva a e, hodnoty. Ďakujem pekne pani Tomašič. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Európska únia nebude mať budúcnosť, ak nebude brať na vedomie zvrchovanosť štátov, aby štáty si robili autonómnu politiku v oblastiach, ktoré nespadajú do právomoci Európskej únie. Žiadny zodpovedný politik predsa neohrozí národnú bezpečnosť na to, aby vyhovel Bruselu. A prirodzene máme odlišné pohľady, odlišné formy interpretácií, ale keď hovoríme o ľudských právach, tak máme veľa členských štátov, ktoré majú problémy s, ľudskými, s týmito problémami. A žiadny z tých štátov nie je tak stigmatizovaný ako napríklad Polsko a Maďarsko. Ja sa pýtam, prečo je tomu tak. Ďakujem pekne. Pán Zver, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali slovo. Všetci z nás, ktorí sme tu boli toľké roky, e, sledujeme ten pohrom, ktorý vlastne tu toľké roky je páchaný na Maďarsku. Mohli by sme povedať, že pán Orbán vždy reagoval demokratickým spôsobom vo svojich krokoch a preto to uznesenie, ktoré je plné svojvoľných hodnotení, takéto nemôžem ja podporiť. Európska únia stále funguje a vidíme, že médiá v Maďarsku sú stále slobodné a oveľa viac rozvinuté ako vo viacerých členských štátoch. Ale sú tu členské štáty v Európskej únii, ktoré využívajú európske finančné prostriedky korupčným spôsobom a si dovolia dokonca aj zatknúť predstaviteľov opozície nelegálnym spôsobom. Ale nevidíme, že by takéto kroky posilnili Európsku úniu. Ďakujem pekne, týmto sa končí spontánna rozprava. Teraz dostane slovo v mene komisie pán Reinders. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa vrátil k niektorým otázkam, ktoré boli nastolené v rámci tejto diskusie. Pokiaľ ide o pozitívnu stránku, chcel by som povedať, že maďarská vláda sa rozhodla, že nebude pokračovať v kontroverznej reforme, ktorá má vytvoriť oddelený systém administratívnych súdov. Zaviedli sa štruktúrálne zmeny, pokiaľ ide o justičný systém, Predovšetkým to viedlo k ustanoveniu súdov v Najvyššom súde. Zavádzajú sa nové možnosti, pokiaľ ide o verejnú administratívu, na to, aby sa napádali e, posledné rozsudky pred ústavným súdom. A analýzujeme túto novú legislatívu v tejto fáze a je mi ľúto, že táto reforma bola realizovaná zrychleným spôsobom bez odkonzultovania Benátskej komisie a bez verejnej konzultácie. Beriem na vedomie, že nová legislatíva nemá v úmysle riešiť e, súčasné obavy, ktoré sú tu, pokiaľ ide o rastúce výzvy e, týkajúce sa nezávislé Národnej rady na to, aby sa vyvážili právomoci administratívneho orgánu, ktorý má pod správou justíciu. A tieto výzvy vlastne viedli k tomu, že boli prijaté špecifické odporúčania, ktoré sa týkali justičných odporúčaní, ktoré boli spomenuté už zo strany pani podpredsedničky komisie Jourovej. Skutočnosť, že predseda tohto administratívneho orgánu odstúpil v novembri na to, aby sa stal členom ústavného súdu, nerieši štruktúrálne obavy, ktoré boli e, označené, alebo ktoré sú tu vo vzťahu svojvoľných zmien takýchto justičných systémov. A e, ďalšia vec, ktorú komisia analýzuje, sa týka rozsudku Najvyššieho súdu z 10. septembra roku 2019, kde sa o, ktorý sa týka rozsudku distrikčného sudcu, ktorý žiadal predbežný rozsudok. Dopad tohto rozsudku týkajúci sa možných e, disciplinárnych e, krokov si vyžaduje podrobné preskúmanie, pretože spochybňovanie právneho systému Európskej únie si vyžaduje, že by tu nemal byť e, zamedzený prístup k Najvyššiemu súdu, Európskemu súdnemu dvoru. Počul som tu viaceré informácie a je zakázané postupovať e, iba na základe e, rasovej príslušnosti a podobne. Pokiaľ ide o segregáciu rómskych ľudí v hlavnom systéme vzdelávania, túto situáciu monitorujeme. Tie kroky, ktoré boli urobené zo strany Maďarska, majú viesť k náprave situácie. Komisia má nulovú toleranciu, pokiaľ ide o podvody páchané na európskom rozpočte a očakávame rovnakú mieru záväzkov zo strany členských štátov, ktoré sú teda zodpovedné za manažment troch štvrtín tohto rozpočtu. Komisia vykonáva audity v prípadoch, kde sú tieto oprávnené a robíme konkrétne opatrenia v zmysle alebo v snahe chrániť európsky E, európsky rozpočet. E, Úrad pre boj proti podvodom má hlavnú úlohu v tejto oblasti. Navrhli sme naradenie, pokiaľ ide o ochranu európskeho rozpočtu v prípade e, všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o otázku právneho štátu v členských krajinách. Je to nástroj, ktorý má chrániť európsky rozpočet a zabezpečiť správnu správu finančného charakteru. Dôvod je jasný. Na to, aby sme kontrolovali využívanie európskych prostriedkov, aby sme chránili finančné záujmy Európskej únie proti korupcii a podvodom, každý členský štát eh, potrebuje nezávislý justičný systém, efektívne vyšetrovanie a efektívne fungovanie verejných orgánov, ktoré implementujú unijný rozpočet. Ak toto funguje, alebo ak tieto funkcie sú ohrozené, pokiaľ ide o nedostatky v oblasti právneho štátu, a to takým spôsobom, že je tu riziko a môže to mať dopad na finančné zájmy Európskej únie, tak Európska únia môže byť opravnená pozastaviť alebo obmedziť prístup k európskym eh, financiám proporčným spôsobom. Tento návrh sa momentálne preskúpáva zo strany Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie a ak to bude prijaté, tak to môže byť jadný veľký prís, môže to byť veľký krok dopredu. Žiadali ste tu nový nástroj právneho štátu. Chcel by som vás uistiť, že komisia pracuje na komplexnom mechanizme a je to naša priorita a malo by to pokryť všetky členské štáty a malo by to poskytnúť syntézu E, pokrokov, ktoré sa týkajú jednotlivých komponentov zložiek právneho štátu, napríklad pokiaľ ide o systemické problémy súvisiace s procesom e, fungovania justičnej ochrany a nezávislých súdov, pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú mediálneho pluralizmu. Toto by nám malo umožniť identifikovať a včasne sa venovať otázkam, ktoré súvisia s porušovaním právneho štátu. Na záver by som povedal, že mi je veľmi ľúto, že bohužiaľ nemôžem e, informovať o nejakých zlepšeniach, pokiaľ ide o situáciu v Maďarsku, odkedy parlament navrhol predmetný návrh. Ja eh, dúfam, že táto dnešná diskusia pomôže maďarským orgánom na to, aby ďalej sa zamysleli nad tými problémami, ktoré boli vyjadrené. Komisia je pripravená spolupracovať s maďarskými predstaviteľmi na to, aby sa riešili tieto otázky. Ďakujem veľmi pekne. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος του Συμβουλίου το λόγο έχει η κυρία Μπρίνιατς. Ďakujem a teraz pani Brňač sa vyjadri za radu. Vážení poslanci, vážené poslankyne, dámy a páni, ešte raz vás ubezpečujem o tom, že predsedníctvo a rada e, pripisujú veľký význam ochrane právneho štátu a základných práv. Je to zodpovednosťou všetkých inštitúcií EU aj členských štátov, aby chránili a rešpektovali naše spoločné hodnoty. Predsedníctvo bude venovať pozornosť názorom, ktoré dnes e, tu zazneli. Fínske predsedníctvo e, pravidelne informuje Európsky parlament ohľadom postupu podľa článku 7 voči Maďarsku. A my budeme pokračovať v tomto pravidelnom informovaní. Predsedníctvo takisto rade podá správu o svojich kontaktoch e, s Európskym parlamentom ohľadom tohto návrhu. Ďakujem ešte raz. <clears throat> Ďakujem. Máme teda návrh uznesenia o e, prebiehajúcom vypočutí podľa článku 7 zmluvy o fungovaní EÚ. E, ukončili sme rozpravu a hlasovanie bude zajtra. A ďalší bod vyhlásenia Rady a komisie prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 odseku 1 zmluvy o EÚ e, v súvislosti s Poľskom mene rady dostane opäť slovo pani Brniač. Ďakujem. Ako sme už povedali v predchádzajúcej rozprave, e, diskutovaná téma e, je obzvlášť významná e, právny základ a základné práva v našej spoločnosti. Strategická agenda na roky 2019 2019 až 2024 pripomína, že naše spoločné hodnoty musia byť dobre chránené a musíme ich rešpektovať. E, článok 7 odsek 1 e, umožňuje konanie, ktoré komisia spustila voči Polsku. V roku 2018 sa konali dve vypočutia na Rade pre všeobecné záležitosti. Rada takisto bola pravidelne informovaná o tom, čo sa deje v Polsku. V priebehu roku 2019 e, sme e, získali relevantné aktualizácie. Vo februári, v apríli, júli, septembri aj v decembri sa diskutovalo o veci na Rade pre všeobecné záležitosti. Chorvátske predsedníctvo vás e, ubezpečuje, že Rada neustále túto dôležitú záležitosť sleduje a dúfame, že dialog na politickej úrovni medzi komisiou a Polskom bude pokračovať a prinesie ovocie. Dnes budeme pozorne počúvať vyjadrenie komisie, takisto aj vašu rozpravu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem e, za e, vyjadrenie a teraz sa e, v mene komisie vyjadri pani Jourova. Pán predsedajúci, poslanci, poslankyne, ďakujem Európskemu parlamentu za to, že ste na program rokovania zaradili túto tému právneho štátu v Poľsku a aktuálnych informácií. Všetky inštitúcie v rámci svojich právomocí musia prispieť k ochrane právneho štátu v e Uvedomujem si, že parlament sleduje v Poľsku veľmi pozorne, sleduje situáciu v Poľsku veľmi pozorne. Pravidelne takisto dostávate informácie od komisie. V decembri komisár Reinders e, predstúpil pred výbor LIBE a poskytol debriefing. E, dnes komisia bude hovoriť hlavne o tých najnovších udalostiach. Začnem teda tým, čo sa deje na úrovni Európskeho súdneho dvora. 5. novembra 2019 dvor, Európsky súdny dvor s podporou komisie vyniesol rozsudok, ktorý hovoril o tom, že keď sa zníži vek odchodu dôchod, do dôchodku sudcov a ak um, sa e, obmedzuje E, ich aktívna činnosť. Poľsko e, narušuje e, princíp justičnej nezávislosti a neodstrániteľnosti sudcov podľa článku 19 zmluvy o Európskej únii. 19. novembra 2019 Európsky súdny dvor vydal predbežný rozsudok o, ohľadom nezávislosti novej disciplinárnej komory Najvyššieho súdu. Európsky súdny dvor sa domnieva, že poľský najvyšší súd musí vyhodnotiť, či nová disciplinárna komora je nezávislá alebo nie a uviedol aj konkrétne veci, prvky, ktoré sa musia zohľadniť pri hodnotení. 5. decembra poľský najvyšší súd na základe kritérií Európskeho súdneho dvora e, rozhodol, že disciplinárna komora Najvyššieho súdu nesplňa požiadavky európskej legislatívy o nezávislosti justície. A preto to nie je súd v zmysle európskej legislatívy alebo v zmysle vnútroštátnej legislatívy. Takisto e, sme pozorovali reakcie poľských orgánov. Mnohé orgány kritizujú e, rozhodnutie Najvyššieho súdu. Zdôrazňujem, že Rozsudky, ktoré uplatňujú prejudiciálne rozsudky Európskeho súdneho dvora, sa musia rešpektovať, aby sa európska legislatíva aplikovala všade rovnako. Pokiaľ ide o disciplinárne konania, komisia 10. oktobra 2019 rozhodla, že podá prípad Poľska na súdny dvor v súvislosti s novým disciplinárnym režimom. Komisia sa domnieva, že nový disciplinárny režim neposkytuje dostatočné záruky na ochranu sudcov pred politickou kontrolou, kontrolou ich súdnych rozhodnutí. Situácia pretrváva, je naďalej veľmi vážna. Napriek predbežnému rozhodnutiu Európskeho súdneho dvora a napriek rozsudku Najvyššieho súdu eh, bežní sudcovia eh, sú E, terčom disciplinárnych konaní ešte stále, aj keď robia len bežnú svoju prácu. Disciplinárna komora Najvyššieho súdu naďalej pracuje. No a toto e, ohrozuje sudcov, môže to priniesť nezvratné škody. E, sudcovia môžu utrpieť rozhodnutím disciplinárnej komory, ktorá nie je nezávislá. A pokračujúca práca disciplinárnej komory v kombinácii s novými disciplinárnymi konaniami zintenzívňuje prenasledovanie poľskej justície. Poľskí sudcovia, ktorí sa obracajú s prejudiciálnymi otázkami na Európsky súdny dvor, sú týmto najviac zasiahnutí. A preto včera komisia sa rozhodla požiadať o predbežné opatrenie v kontexte prebiehajúceho konania o porušení zmluvy, aby sa pozastavila práca disciplinárnej komory Najvyššieho súdu Poľska. Sú to naliehavé opatrenia, ktoré teraz jednoznačne potrebujeme pre tento špecifický prípad. Komisia je pripravená a ochotná naďalej viesť dialog e, s Poľskom o situácii právneho štátu. Chceme hľadať konštruktívne nejaké riešenie. A ďalšou dôležitou udalosťou je nový návrh zákona, ktorý má upraviť fungovanie justície. Teraz je to v čítaní v poľskom parlamente. Návrh legislatívy sa týka otázok ako nezávislosť súdnictva. Komisia je ešte viac znepokojená tým, čo sa tu pripravuje. A preto 19. decembra som zaslala list poľskému prezidentovi, predsedom Sejmu aj Senátu, aj polskému premiérovi a hovorila som v liste o návrhu tejto legislatívy. Cieľom môjho listu bolo pripomenúť, že komisia chce spolupracovať s polskými orgánmi, aby sa posilnil právny štát a aby sa predišlo problémom. Chceme nájsť riešenie týchto problémov. V liste som prosila poľské orgány, aby sa obrátili na Benátsku komisiu Rady Európy ohľadom návrhu nového zákona. A E, vyzvala som štátne orgány, aby nepokračovali e, s touto legislatívou predtým, než sa e, skonzultujú všetky zainteresované strany. Zdôrazňujem, že akákoľvek legislatíva musí rešpektovať požiadavky európskeho právneho poriadku a nesmie zhoršiť ešte viac situáciu právneho štátu v Poľsku. Komisia víta fakt, že predseda Senátu si vyžiadal stanovisko Benátskeho výboru. Mm. A Benátska komisia 9. a 10. januára navštívila Poľsko a pracuje na stanovisku k návrhu zákona. Komisia je ochotná ďalej spolupracovať a viesť konštruktívny dialog a pravidelne e, kontaktuje poľské orgány. Snažíme sa e, komunikovať a nájsť e, nejaké riešenia pre tieto pretrvávajúce problémy. Ďakujem veľmi pekne komisia, pani komisárka. A teraz v mene politických skupín sa e, vyjadrí za EPP pani Mecola 1,5 minúty. <clears throat> Ďakujem. Miesto Polska je v srdci Európskej únie. Polsko je bijúcim srdcom Európy. Polsko vstúpilo do EÚ a to znamenalo, že sme mohli zanechať za sebou 5-10 ročí historického rozdelenia a prenasledovania. Bola to nádej pre Polsko aj pre Európu. Poľskí občania sú európsky občania, tak ako poľskí sudcovia sú európskymi sudcami. Keď je niekto členom EÚ, má práva aj zodpovednosti. Je to teda treba dávať aj príjmať. Máme spoločnú históriu a musíme takisto mať spoločnú budúcnosť. No a práve preto nemôžeme mlčať, e, keď sa ohrozuje právny štát v Poľsku alebo v inej krajine. Nemôžeme mlčať, keď sa volebná väčšina využíva na to, aby sa obhájilo neobhajiteľné. Nemôžeme byť ticho, keď poľská justícia je ohrozovaná. Nebudeme mlčať. E, slovo právny štát nie je bezvýznamným pojmom. E, znamená slobodu, rovnosť a práva. A v konečnom dôsledku to znamená Európu bez ochrany právneho štátu naše zmluvy ostanú iba e, papierom, pekným papierom. A bez skutočne nezávislého súdnictva nemôže existovať právny štát. Toto nie je nič stranické, čo tu teraz prednášam. Podpora nezávislých sudcov je potrebná. Musia vykonávať svoju funkciu bez strachu. To nie je žiaden útok na poľský štát. Je to len ochrana Európy, európskeho spôsobu riešenia veci. A takisto chcem ešte aj pochváliť odvahu poľských sudcov. Oni sú tu dnes medzi nami a chcem zdôrazniť, my vás neopustíme, neopustíme Poľsko. Budeme vás podporovať. Ďakujem. A teraz ďalším rečníkom je pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda. Pani podpredsednička Jourova, komisár Reiners, dnes sme si vypočuli dramatické svedectvo sudcov z Polska naživo takmer s plačom, kde hovorili o zastrašovaní a o všetkých ťažkostiach, ktoré zažívajú pri výkone svojej funkcie, ktorá by mala byť nezávislá, tak ako to žiada aj e, Európska únia. Až tri legislatívne e, iniciatívy prešli e, v Sejme, v polskom parlamente. Žiadna demokracia nie je iba vládou väčšiny. E, nie je to iba ocenenie voličov, musí to byť pluralita. E, Polsko je krásna krajina. Je to obrovská krajina, ktorá vstúpila do EU roku 2004 v roku 1971 bola prijatá ústava, ale bohužiaľ to, čo sa tam deje, odôvodňuje toto konanie rozsudky, ktoré jasne ukazujú, že súdnictvo a disciplinárna komora nie sú zlučiteľné so článkom 19 a 47 deklarácie. Treba jasne povedať týmto sudcom, ako aj advokátom zo všetkých kútov Európy, ktorí demonstrovali v Polsku. Nie ste sami. Európsky parlament vás podporuje. Podporuje nezávislosť súdnictva, základné práva a demokraciu. Európsky parlament žiada komisiu, aby spojila využívanie eurofondov na dodržiavanie týchto povinností a ochranu základných práv a slobôd. Ďakujem. A teraz pán, Šimečka sa hlási, nech sa páči. You, um, pretty... Ďakujem Myslím, že si môžeme byť istí, že sa deje niečo vážne, vážne, keď sa sudcovia vyberú do ulic, aby protestovali. Je to vážne. Máme tu štát EÚ, e, ktorý prenasleduje sudcov bezohľadne, e, ktorí sa len snažia chrániť svoju nezávislosť pred politickou kontrolou. Niektorí z nich sú dnes medzi nami, je ich tu 40, mnohí z nich o, takisto majú proti sebe už disciplinárne konanie začaté. A takáto represia, takéto utláčanie nezávislých sudcov, to je niečo bezprecedentné v Európskej únii aj v jej histórii. Ak nový zákon bude schválený, tak sudcov o, bude možno zbavovať funkcie jednoducho pretože e, aplikujú rozsudky Európskeho súdneho dvora alebo majú niečo s nimi dočinenia. Bohužiaľ, v konaní podľa článku 7 e, rada e, zatiaľ nebola veľmi odvážna. Komisia našťastie teraz požiadala o to dočasné opatrenie, predbežné opatrenie, ale musíme byť odvážnejší Poľskí sudcovia, ako zaznelo, sú európskymi sudcami a situácia v Poľsku je európskym problémom a bez e, justičnej nezávislosti nebude existovať Európska únia. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa e, vyjadri pani Terry Reintke. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, Tiež som bola jednou z tých, ktorá mala to potešenie a privilégium stretnúť sa so zástupcami polských prokurátorov, sudcov a právnikov a myslím, že tam bola povedaná jedna veta, ktorá na mňa veľmi zapôsobila. Chcem to tu zopakovať. Jeden zo zástupcov povedal, ja som prisahal na Polskú ústavu, keď som začal vykonávať svoju funkciu a všetkým, čo robím, sa snažím